pokiaľ ide o riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnami zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy. Toto je teda názov tejto správy. Najprv teda dostane slovo pán Pred, nech sa páči, máte 4 minúty. A chcela by som tu privítať pani Mogherini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa vyjadriť, že som rád, že sa nám podarilo dostať k poslednému bodu tejto správy, ktorý si vyžaduje konanie Európskej únie, pokiaľ ide o riešenie porušenia ľudských práv v súvislosti s vojnami zločinmi a zločinmi proti ľudskej vrátane genocídy. Naša politická skupina to navrhla. Sú tu kľúčové body, ktoré sú viditeľné. Treba predovšetkým povedať, že posledné uznačenie nášho parlamentu mám, je už 6 ročné a mne sa zdalo, že je veľmi dôležité, aby sme podporili, urobili podporu a nápravu v tejto oblasti. Vidíme v posledných mesiacoch, že situácia sa zhoršuje na medzinárodnej úrovni a nemôžeme spochybňovať napríklad tie uznesenia, ktoré tu máme voči napríklad v Afrike. V tomto kontexte musíme naďalej podporovať napríklad rímsky štatút. Takisto by som chcel pripomenúť, že tu máme, že tu máme ďalšie opatrenia, ktoré musíme podporovať. SVČ a hodnoty, ktoré takýmto spôsobom podporujeme, musia podporovať, aby, krajiny, aby tretie krajiny takisto postupovali na európskych štandardoch. V tomto kontexte by som chcel podporiť e, to, čo urobila Európska únia v oblasti justície, pokiaľ ide o prechod. A posledný bod, na ktorý by som chcel upriamiť pozornosť v rámci tejto správy, to je otázka prevencie na základe tých nástrojov, ktoré tu máme, pokiaľ ide o posudzovanie vojnových zločinov, e, špeciálne súdy na túto oblasť sú veľmi dôležité a ja počítam s tým, že SVČ robia kľúčové kroky na to, aby sa identifikovali tie situácie, kde to je dôležité, aby tu došlo k identifikácii, aby sme sa nevenovali iba identifikácii, ale aby sme urobili konkrétne kroky. Treba spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi, ale takisto veľmi dôležité, aby sme urobili dôležité rozhodnutie, pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy s tými krajinami, ktorých sa to týka. Treba využiť všetky diplomatické kroky na to, aby sme sa vyhli také situácie, kde by mohlo dôjsť k vojnovým zločinom. Tretia osa sústredí predovšetkým na neštátnu beztrestnosť. Hovoríme tu napríklad o organizácii Daesh, pretože táto organizácia v Iraku, v Sýrii spáchala genocídu proti menšine v týchto regiónoch. Je veľmi dôležité, aby Európska únia v tejto oblasti pokázala, že tá situácia nie je únosná. Máme tu dve riešenia. Buď spustíme Medzinárodný súdny tribunál pre Sýriu a Irak Musíme začať sa zamýšľať nad týmito dvomi možnými riešeniami, pretože jediné možnosť je, ktoré nemôžeme akceptovať, je, že nebudeme nič robiť. Sú viacerí, ktorí hovoria, že geopolitická situácia neumožňuje, aby sme riešili tieto situácie prostredníctvom medzinárodného tribuálu. Skutočnosť, že Medzinárodný súd nemá pôsobnosť, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie a že tu je ešte aj Rusko, to nás nemôže zastaviť. Potrebujeme politickú odvahu na to, aby sme odsúdili Daesh, aby sme umožnili zadosúčinenie obetiam, ktoré vlastne tu máme. Musíme urobiť všetko preto, aby sa situácia zmenila. Európska únia má kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o spúšťanie e, stratégie boja proti beztrestnosti Daešu. Členské štáty ako napríklad Belgicko a Veľká Británia, už aktívne sú zaangažované v boji, ktorý tu spomínam. Našim cieľom je umožniť, aby, vš- aby sme urobili správne kroky v tejto oblasti, ale nesmieme zabúdať na to, že situácia v e, Iraku a, situá- a v Sýrii je vážna. Takisto musíme urobiť ďalšie kroky na to, aby sme zvážili e, postupy, pokiaľ ide o tie krajiny, kde napríklad Daesh je rozšírený, ale aj pokiaľ ide o európske krajiny, kde takisto sme zaznamenali teroristické útoky a musíme zastabilizovať situáciu. Máme to milióny rokov, ktorí sú perzekovaní, títo musia mať možnosť, aby sa vrátili domov do bezpečných situácií a toto sa nám nepodarí, ak neodsúdime tých, ktorí bojovali za Daesh. Takže toto sú tie tri osy tejto správy. Prevencia, justičná podpora a takisto konkrétne kroky, pokiaľ ide o odsúdenie týchto e, hrozných zločinov e, vojen. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporili a spolupracovali na príprave tejto správy. Je mi ľúto, že tu nebola výmena, názor, e, výmena názorov, že to nebolo akceptované. Takže krátka prezentácia. C'est tout ce qu'on a pu obtenir. Je suis content de voir la haute représentante ici dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy dobry wieczór witam państwa przyjdzie nam razem pracować do samego. ja by som chcela vás všetkých privítať dnes budem by som rada vyjadrila poďakovanie tým, ktorí ešte stále zostali v snemovni. Ako viete, mala byť eh, spontánna rozpráva rozpráva v trvaní 5 minút, ale keďže chceli toľky sa ujať slova, 11 rečníci, chcela by som dať príležitosť každému, aby sa vyjadril, najmä vo svetle toho, že spravodajca tiež apeloval na to, aby bola rozprava čo najdlhšia. Preto vás všetkých poprosím, všetci, čo sa ujmete slova, Obmedzte sa na rečnícky čas pridelený. Pán Pospišil, nech sa páči, ste prvým rečníkom. Som veľmi rád, že som dostal slovo k tomuto bodu. Pokladám ho za zásadne dôležitý. Chcem zablahoželať pánu Predovi tejto správe. Otázka predchádzania vojnovým konfliktom a jasného fungovania inštitúcií Európskej únie v prípade, že potenciálny konflikt vo svete by mohol hroziť, to je predsa veľmi dôležitá vec. Ak tu máme správu, kde sa hovorí o tom, že by sme mali mať účinný postup rozpoznávania a včasného riešenia takýchto krízových konfliktov, tak si myslím, že by naozaj komisia sa tým mala zaoberať a biela kniha, ktorá bola prijatá, by mala rozpracovávať. Pripravil som, e, rozhodol som sa túto správu podporiť ešte z iného dôvodu. A to je rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu. Veľmi ma mrzí, že v poslednom čase sa nezvyšuje počet krajín, ktoré by ratifikovali tento dohovor a, a mali by sme ako Európska únia pôsobiť na našich partnerov, aby brali tento medzinárodný orgán vážne. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Pospíšil. Julia Ward, nech sa páči, máte slovo, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať kolegyňam a kolegom, ktorí pracovali na tejto správe. Európska únia musí prijať ten správny prístup k tejto záležitosti, najmä v časoch, keď sa zhoršujú podmienky pre ľudské práva a zvyšujú sa počty konfliktov na celom svete. Z mnohých naliehavých otázok, ktoré sú predmetom tejto správy, by som rada zvýraznila úlohu žien pri vojnových konfliktoch. Ženy musia prevziať vedúcu úlohu v prevencii konfliktov a v zmierovacích eh, krokoch. Nikdy len rolu obetí a tých, čo prežili. Ich svedectvá sú mimoriadne dôležité. Ja stretávam ženy, ktoré prežili, prežili sexuálne násilie na západnom Balkáne, najmä v Kosove. Ženy, ktoré utrpeli zneužívania v konfliktoch a celé roky čakajú na spravodlivosť. Lídry Kosova musia dostať svojim záväzkom a podporiť túto e, otázku. Toľko žien, ktoré prežili vojnové zločiny v celom svete, ktorých tela boli napadnuté. Tieto ženy musíme si vypočuť, aby my sme mohli nastoliť mier a spravodlivosť. Ďakujeme vám, pani Ward. A teraz by som poprosila, aby každý dodržal jednominútový pridelený rečnícky čas. Slovo má pán z nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Genocída. Musíme si uvedomiť, že genocídy a zverstva, ktoré sa dejú vo svete, e, sa e, musia okamžite odkrývať. A je to zodpovednosť všetkých, ktorí e, sú v medzárodnom spoločenstve, aby sme postavili pachateľov pred spravodlivosť. Je zároveň veľmi dôležité ísť príkladom v tomto smere, aby sme naozaj konali rozhodne, aby sme boli zodpovední, aby sme neprikrávali, neprikrývali to, čo sa dialo v minulosti. Pretože nemôžeme dovoliť, aby aj páchatelia takýchto zločinov z minulosti neboli postavení pred, pred súd nevidíme, že by sa stalo napríklad to, že um, e, Grécko by dostalo stále ešte adekvátnu um, spravodlivosť zo strany Nemecka. Vidíme, že Nemecko nechce ešte navrátiť um, vojnovú korisť z Grécka naspäť do Grécka. Takisto nedošlo k odškodneniu rodín obetí, ktorí e, padli počas nemeckej okupácie. Takéto zverstva sú neakceptovateľné a Nemecko by malo naozaj zaplatiť to, čo je dlžné Grécku. Toto je jeden z tých základných signálov, ktoré by sme mali predstaviť a odkomunikovať. Ďakujem pekne. Obrigado, senhor presidente. Estamos fortemente... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci naozaj chceme odsúdiť beztrestnosť pri vojnových zločinoch, pri agresii, pri zločinoch proti ľudskosti. Nemôžeme byť cynickí a pokriteckí. Táto správa definuje niektoré krajiny podľa geopolitických stratégií ako vinné alebo nevinné. Neboli tu žiadne prekvapenia, USA, Saudská Arábia, Izrael, dokonca Európska únia alebo členské štáty sa nespomínajú v tejto správe, hoci celé dekády páchajú hrozné zverstva voči chudobných. Sú tu kontroverzné záležitosti a v očiach ICC podkopávajú suverenitu národov. Preto zabieľujeme históriu. Ľudia zabúdajú na to, že sa bombardovala, bombardovalo Srbsko, že sa bombardovala Bosna s spojencami. Ďakujem, že ste dodržali jednu minútu. Je to spontánna rozpráva, čiže e, procedúra modrou kartou nie je akceptovaná v spontánnej rozprave. Ďalšou rečníčkou je pani Barbara Lohbiller. Ďakujem pekne, pán predseda. Z celého sveta vidíme obrazy strašných hrôz vojny. Európska únia musí prispievať k tomu, aby sme zabránili takýmto strašným veciam a tých, ktorí sú zodpovední, postavili pred súd, napríklad pokiaľ ide o podporu Medzinárodného trestného tribunálu. V každom členskom štáte podľa medzinárodného práva musíme bojovať a vyšetrovať takéto zločiny musíme jasne povedať, že kde boli spáchané vojnové zločiny. Napríklad nedávno sme to urobili v parlamente, pokiaľ ide o krajinu ako Jemen. Ale takisto treba povedať, že kto je za to zodpovedný. Bohužiaľ sme na to nemali väčšinu, aby sme odsúdili, odsúdili koalíciu, ktorú podporovala Sádzka Arábia. A parlament touto správou opätovne apeluje na vás, na vás, pani vysoká predstaviteľka Mogherini, aj po ročnom uplynutí, aby jednoducho boli pomenovaní tí, ktorí sú zodpovední za humanitárne katastrofy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Georgios Epitideos je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne za slovo Vážený pán predsedajúci, treba si uvedomiť, že po všom všetkom, čo sme zažili v minulom storočí, by sme mohli očakávať, že tieto zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, že to je niečo, čo bude naozaj vyriešené, že si naozaj dokážeme postupne bojovať stále účinnejšie. A treba si uvedomiť, že eh, etika vedenia boja, etika um, úcty voči protivníkovi je absolútne nepritomná v dnešných ozbrojených konfliktoch. Vidíme tu e, snahu vzbudzovať strach a hrôzu všetkými možnými krokmi, ktoré sú dostupné, vrátane využívania chemických zbraní. Boko Haram je len príkladom e, na jednom kontinente. Potom vidíme príklady v Sýrii, kde vládny režim zneužíva chemické zbranie proti občanom a práve preto je nevyhnutná, aby medzinárodná komunita prijala takú stratégiu, ktorá dokáže účinne bojovať, ktorá dokáže e, reálne presadzovať spravodlivosť a ktorá dokáže veľmi tvrdo postihovať tých, ktorí sú zodpovední za takéto e, kroky alebo za takéto činy. Musíme si priznať, že to znamená, že všetci, ktorí sú zodpovední, mali byť postihnutí. Nie len niektorí vybraní, ale všetci kolektívne mali byť eh, adekvátne potrestaní. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za vaše vyjadrenie. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pánu Predovi za jeho správu, ku ktorej by som rada poznamenala niekoľko vecí. Tento víkend sírska vláda odmietla správu organizácie pre zákaz chemických zbraní, aprílsky útok Kamčaj, tam zomrelo 80 osôb. Správa o tom, že tento útok bol spáchaný smrtiacim nervovým plynom sarin, o tom je tá správa. Podľa sírskeho ministerstva zahraničia tejto správe chýba dôveryhodnosť a je vraj výplodom chorej mysle. Aj Rusko označilo túto správu za zmanipulovanú. Chcela by som ostro odsúdiť toto odmietanie profesionálnej a nestrannej správy. Pripomínam, že Rusko a Čína vetovali v Bezpečnostnej rade OSN odsúdenie zločinov voči ľudskosti spáchaných na území Syrie v Medzinárodným trestným súdom. Vieme, že k použitiu tohto plynu prišlo a teraz by mal útoky preveriť súd. Chcem pripomenúť, že sú to práve náboženské a etnické menšiny, ktoré sú najčastejšie vystavené zločinom proti ľudskosti a my nemôžeme mlčať. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Čaba Šogor, ďalší rečník. Jedna minúta. Bohužiaľ, voj- vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti sa dejú, pokračujú na celom svete. Dlhodobý mier je naozaj hlavným výsledkom európskej integrácie a dnes Európania si nevedia ani predstaviť krvi prelievanie, ktoré môže vojna spôsobiť v spoločnosti. Je legitímnym očakávaním od EÚ, že ukáže prstom na vinníkov, že ich predvedie pred súd, aby sa zabránilo ďalším vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti. E, história nám však ukazuje, že bez použitia vojenských prostriedkov nie je možné zabrániť vojnovým zločinom. Je možné obviniť niekoľkých zločincov, ale až po tom, čo sa udeje intervencia na, v teréne, vojenská intervencia. Aby sa dalo zabrániť vojnovým zločinom, musíme ich odob- im odobrať prostriedky a prostriedky na vedenie vojny a intervencie má len NATO. Ďakujeme vám. Pán Polčák a potom najvyšší ja predstaviteľka. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som presvedčený, že zločiny proti ľudskosti, vrátanie genocídy by si zaslúžili rozpravu. Je mi ľúto, že k nej neprišlo. Chcem oceniť správu, ktorú predložil pár kolega Preda a zároveň vyzdvihnúť práve otázku prevencie a spolupráce, ktorá je nevyhnutná pre riešenie týchto zásadných tém. Chcel by som zdôrazniť jeden právny aspekt. Podľa mňa je dôležité, aby sa presadilo hľadisko, univerzálne hľadisko nepremlčateľnosti týchto, valočn- týchto vojnových zločinov na celom svete. Aby naozaj nebola nejaká jama, do ktorej by sa zločinci páchajúci tieto zločiny mohli schovať. Títo zločinci by nemali mať v celom svojom živote žiadnu ďalšiu istotu, že ich neodhalia a naša istota by mala spočívať v tom, že medzinárodné spoločenstvo tieto zločiny raz odsúdi, nie, ak nie teraz, tak aspoň vo výhľade niekoľkých rokov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, tým sme ukončujeme bod vystúpenia jednotlivých rečníkov. Slovo má pani zástupkynia Európskeho spoločenstva pre zahraničnú politiku Federika Mogherini. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovolte mi v prvom rade poďakovať nášmu kolegovi Kristianovi Predovi za prácu, ktorú vykonal na príprave tejto správy. Dovolte mi takisto spomenúť ešte, pán predseda, aj to, že e, som si pomerne zvykla na tieto nočné rokovania Európskeho parlamentu. Napriek tomu to nepovažujem za normálne, že plenárka mešká viac ako dve hodiny som tu, čakám na tento bod programu zodpovedne, ale myslím si, že plenárka by mohla fungovať trošku zodpovednejšie a lepšie narábať s časom. Naša práca v oblasti eh, boja proti porušovaniu ľudských práv nie je niečo, ako ste spomenuli viacerí z vás, len otázka ľudskosti a hodnôt. Je to otázka záujmov, otázka stratégie a priorit. Zločiny proti ľudskosti môžu viesť k ďalším vojnám, môžu podporovať eh, ďalšie konflikty alebo spôsobiť ďalšiu utečeneckú krízu. V konfliktných situáciách ehm, vojnové zločiny spôsobujú, že následná, následné zmierovanie po konflikte je oveľa horšie a takisto stiažujú celé moderovanie po konfliktnej fáze. E, narúšajú a rušia samotné vo spoločnosti, šíria násilie, strach, otvárajú rany, ktoré sa hoja 10 ročia a vyžadujú si veľmi veľa práce. Práve preto je naša zodpovednosť chrániť a zabraňovať takýmto zverstvám. A to je súčasť všetkých našich hlavných politik Európskej únie zameraných na zahraničnú politiku. Súhlasím e, s vašou um, politikou silný dôraz na prevenciu a počas týchto týždňov sme sa snažili vytvoriť lepší systém skorého varovania v rámci ESVČ ktorý je zameraný aj na zločine proti ľudskosti. Naše vojenské a civilné misie zohrávajú veľmi dôležitú rolu v tomto smere, pretože musíme, e, ak chceme zabrániť porušovaniu ľudských práv, musíme viac komunikovať aj s bezpečnostnými zložkami v partnerských krajinách, budovať kapacity a trénovať ich aj v oblasti úcty voči ľudským právam. Vidím, že vaša správa nezabudá pomenovať aj veľmi dôležitý prvok, na ktorom pracujeme, a síce rodové a sexuálne násilie. Minulý rok Európska únia a jej pomoc v oblasti odozvy na takéto typy násilia dosiahla až 3,5 milióny mužov, žien, chlapcov a detí. A dovolte mi spomenúť, že posledný balíček podpory pre sírskych utečencov posilňuje aj ochranu pred rodovým násilím pre minimálne 700 tisíc sírčanov, tak vnútri ako aj za hranicami Sýrie. Ale okrem prevencie veľmi dobre vieme, že vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, že k ním dochádza aj dnes a že máme povinnosť sa voči nim postaviť. A spravodlivosť je jediný účinný a udržateľný formát odozvy voči takýmto um, násiliam, pretože beztrestnosť vedie k násiliu. Je tu stále viac uh, utrpenia, viac odporu a preto spravodlivosť je jediná cesta k udržaniu a k udržateľnému mieru. Aby sme dosiahli tento uh, cieľ, musíme zapájať viacerých prvkov. Um, je to najmä hľadanie spravodlivosti, um, a spomeniem len niekoľko prípadov, kde sme sa snažili zlepšiť e, potrestanie vinníkov. Napríklad v Sýrii sa snažíme vytvoriť medzárodný súdny mechanizmus, ktorý by bol plne funkčný čím skôr, ako to len bude možné. A Európska únia mobilizuje fondy, chce podporiť tento mechanizmus výškou až 1,5 milióna eur. Viem, že členské štáty robia svoju časť tejto práce, spolieham sa na vašu podporu a na vašu Eh, váš signál, aby sme stále väčšiu podporu získavali aj od členských štátov. Irak, eh, čím viac územia je oslobodeného od islamského štátu, tak tam eh, sa snažíme riešiť práve otázku porušovania ľudských práv. Vítame voľbu irackej federálnej vlády, ako aj kurdskej regionálnej vlády, aby sme čo najviac vyšetrovali vojnové zločiny, ktoré spáchali aj iracké jednotky ďalej e, Darfur a snažili sme sa vytvoriť e, aj vyšetrovací výbor v Burundi a podporujeme aj e, uznesenie Africkej únie, ktorá vytvorila medzinárodný vyšetrovací výbor pre Demokratickú republiku Kongo. Takisto vítam aj to, že uznávate našu silnú prácu a podporu, ktorú vykonávame v oblasti práce Medzinárodného trestného tribunálu. To je kľúčový aspekt našej stratégie. Od roku 2000 sme 37 miliónov eur venovali na priamu podporu Medzárodného trestného tribunálu. Minulú stredu sme vyčlenili Ehm, ďalšie peniaze, je to práve pri 15. výročí ehm, vstupu ehm, rímskej zmluvy do platnosti a počas tohoto obdobia sme podporovali medzárodné predsadzovanie rozhodnutí tohoto súdu. Ako určite viete, minulý rok sme zostali v kontakte s mnohými africkými štátmi, najmä potom ako Gambia, Burundi a Južný Sudán notifikovali odstúpenie od tohoto súdu a dve krajiny od, odvolali toto svoje rozhodnutie. Takže to je veľmi dôležitá práca, práve vďaka diplomatickému nátlaku, ktorý sme vyvíjali v tomto smere. Ale vieme, že táto práca ešte neskončila. Dnes pracujeme na tom, ako ďalej zlepšovať um, aj systém um, univerzálnej notifikácie rímskeho štatútu. Dovolte mi spomenúť, že to je naozaj veľmi dôležitý moment pre multilaterálny systém, najmä pre OSN, ako aj pre ďalšie krajiny. Prichádza to vo veľmi citlivom čase, je to pod útokom zo mnohých strán. A dovolte mi povedať, že tu je, bude a nesmie um, existovať akokoľvek pochybnosť o tom, že máme jednoznačnú podporu tomuto systému medzárodného práva. A to práve na základe silných medzárodných inštitúcií a práva na základe mandátu OSN. Európska únia zostane jasným partnerom a jednoznačným partnerom pre OSN a pre všetkých, ktorí veria, že voči násiliu sa musíme postaviť spravodlivosťou a trestaním páchateľov a naša práca bude práve pokračovať týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani vysoká spolomocnenkynia Európskeho spoločenstva. Ospravedlňujem sa za dvojhodinové meškanie, ktoré sme zaznamenali. E, jednoducho sa to stáva že prvá pol hodina <clears throat> bola venovaná práve spomienky na Simonu Vajlovu a práve e, potom sme ďalej pokračovali v našej práci. Niekedy sa to meškanie vytvorí, ale slubujem, že na budúce e, budeme e, redukovať procedúru catch aj len na 5 minút. Ďakujem pekne za vaše porozumenie, ďakujem pekne za to, že ste poznamenali aj práve túto skutočnosť.